Herr Präsident! So. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Budeme pokračovať v zasadnutí. Schodzi, e, teda zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia už je k dispozícii. Sú nejaké námietky? Nie je to tak. Tým pádom je zápisnica. A predsa len sa tam niekto prihlásil námietkou? Nie, nakoniec to nie. Tým pádom je teda zápisnica schválená. Ďalší bod. Rozpráva o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu v zmysle článku 122. Najskôr prípad Gilad Shalit. A vyzvem najskôr kolegu Beldera, dve minúty ako autor, spravodajca. Ďakujem, pán predseda. Asi 8 dnes ráno tu v parlamente som navštívil, som teda sa nalogoval na stránku Gilada Šalita webovú a jeden úbohý fakt, ktorý tam bol, naozaj na mňa stadiaľ vyskočil. 350 dní, 13 hodín a 15 minút a 12 sekúnd už čaká na svoje oslobodenie celý tento čas je odlučený od rodiny, od všetkých eh, rodinných príslušníkov, matky, otca, sestry. Na tej istej stránke sa objavila citácia z Biblie, eh, z knihy eh, Jeremiáša. A hovorilo sa tam Speak to the Lord, oslov Pána Boha, pretože tvoje, hovor k Bohu, pretože tvoje deti budú komstené. Máme pocit, eh, že Boh Izrael, Izraelov, Izraelitov je eh, tým Bohom, k ktorému sa musíme obrácať v prípade, že chceme dosiahnuť eh, oslobodenie tohto človeka. Čiže, pán predseda, cení kolegovia, dnes hovoríme o prípade Gilada Šalita. Počas mimoriadného zasadnutia izraelskej delegácie včera po obede sme tlmočili smerom na Noama Šalita, že táto záležitosť, oslobodenie jeho syna, je aj na vecou, ktorá sa týka nás. Takže dúfam, že táto rozprava a následné uznesenie budú môcť byť použiteľné ako jasný signál, ktorý bude vyžadovať alebo nejaký jasný signál od vysokej predstaviteľky pre zahraničnú politiku únie. Včera som oslovil pani Varanku Eštonovú sám a povedal som jej, že tak ako to vnímam ja, tak podľa mňa teda otázka šalita je no, bytosť, otázka, ktorá sa nás bytostne týka. Čiže spoliam sa na vás, že Európa raz naozaj spôsobí zmeny a v tej, tej situácii na Blízkom východe. Naďalej budeme e, sa modliť za Gilada Šalita, za jeho rodinu a snívame o tom, že e, naši väzni budú oslobodení. Ďakujeme pekne, pán Belder. A pani Rís, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, Gilad Šalit mal 19 rokov, keď bol, keď bol unesený e, v rámci útoku Hamasu v pásme Gázy, nie v pásme Gázy, ale v Kibuce v Izraeli, e, kde bola jeho jednotka prenasledovaná. Už asi 4 roky tento mladý človek je väznený v jaskyni, nemá právo na návštevy, nemá právo na právnu, právne zastupovanie, nemá možnosť poštu, poštové komunikácie a ženevská, ženevský dohovor sa takisto nesťahuje na Gilada Šalita a on vlastne vykonával vojenskú službu tak ako mnohí ďalší mladí ľudia v tejto krajine. Je to pomerne skromný eh, mladý človek. Stretli sme sa s jeho otcom, eh, mala futbal a zjavne by sa vrátil do bežného civilného života, keby sa nestal fakt, že počas posledných 4 rokov je v princípe odrezaný od sveta, úplne izolovaný Pán predseda, nechcem hovoriť o politike dnes po obede, nechcem hovoriť o Blízkom východe, nechcem hovoriť o výmene eh, no, väzňov alebo podobných veciach. Dnes eh, sa tento parlament hrdí jednomyselnosťou. Chceme pomôcť eh, mladému Izraelovi, Izrael, teda obyvateľu Izraela vrátiť sa domov. Preto som dnes naslal list na pani Eštanovu spolu s kolegami, ktorí sme spolu autory tohto oznesenia, šiesti, šiesti menovaní teda, ktorí, sa participo- ktorí participovali na tomto a všetci žiadame od pani Eštonovej, ktorá vycestuje do Izraela a do Gazy eh, v stredu budúcu. Eh, chceme, aby sa plnou váhou zasadila za požiadavku na oslobodenie Gilada Šarita. Toto je mandát, ktorý jej dáme aj prostredníctvom nášho uznesenia dnes vo štvrtok a 500 miliónov Európanov stojí za týmto uznesením, pretože tých práve zastupujeme. Ďakujem pekne. A teraz minúta a pol kolega De Rossa. E, ďakujem pekne, pán predseda. E, vítam takúto prie, takéto priezové uznesenie, ktoré sa týka všetkých strán a ktorá je vyzýva na prepustenie Gilada Šalita, ktorý je väznený od 2006. vojenskou zložkou Hamasu. A chápem aj požiadavky jeho otca, aby to bolo riešené ako humanitárna záležitosť, humanitárny problém. Nikdy nemôžeme strácať zretiel zo utrpenia, ktoré, e, tak na strane Izraelčanov ako aj Palestínčanov, ktorí sú uprostred takéhoto konfliktu. Ženevský dohovor musí byť rešpektovaný oboma stranami. Je úplne neakceptovateľné, aby boli popreté práva Giladovi Šalitovi ako vojnovému väzňovi a aby mu boli odoprené veci, na ktoré má nárok. Nebolo prihľadané na jeho či už fyzické alebo mentálne zdravie Zároveň sa to týka aj 7200 palestinských väzňov v izraelských väzeniach, ktorých práva sú porušované. A ne, mnohí z nich, teda asi konkrétne, si už od, odsedeli 25 rokov. Je tam mnoho členov palestinského legislatívnej, legislatívnej rady a tí chystajú teda odplatu. Takéto zámery PLC sú v rozpore s medzinárodným právom takisto to, čo sa stalo v Jordánsku tento týždeň. A ja som preto apeloval na baronku Aštonovu, aby tlačili na palestínske a izraelské úrady, vrátane tých, ktoré sú v Gaze, aby e, zabezpečili oslobodenie Šalita a aby zabezpečili aj skorý a úspešný návrat aj ostatných väznených osôb k svojim rodinám. Ďakujem pekne, kolega Derosa a kolega Tenok, minúta. E, seržant e, Gila Chalit je väznený fanatikmi Hamasu už asi 3 roky. Hamas tvrdí, eh, že oni dodržiavajú, respektíve on dodržiaval eh, ženevský dohovor, ženevský dohovor a preto je vlastne eh, takýmto väzňom. Bez ohľadu na to, ako to je v súvislosti s medzinárodným právom, je držaný bez komunikácie v, tento, v tejto fásme gazy. Je mu odoprený akýkoľvek prístup a Takisto jeho rodina nemá žiadne informácie o tom, ako sa mu vodí, s výnimkou aj jedného videa, kde e, sa ukazuje, že je v poriadku. V prípade, že tie nároky bude medzinárodné spoločenstvo brať vážne, tak by malo jednoznačne povedať o tom, že tie podmienky, ktoré súvisia s jeho uväznením, nie sú v poriadku. My žiadame viac ako len e, toto. Chceme, aby bol prepustený. E, Hamas, ktorý má za cieľ vlastne zničiť úplne, zmazať z zemského povrchu, povrchu Izrael. E, nemôžeme s nimi komunikovať normálnym spôsobom a musíme naozaj e, trvať na prepustení Gilada Šarika. Ďakujeme kolega Tenok. SIA, kolegyňa SIA, Áno, ďakujem pán predseda. Zvyčajne, keď e, toto plénum prijíma nejaké uznesenie, ktoré čo, čo len troška súvisí s situáciou na Blízkom východe, tak len ťažko sa dopracovame vzájomnému chápaniu. A teraz to ale umožnil kolega istým spôsobom preklenú takéto záležitosti a rozkoly. Toto je humanitárna záležitosť, uväznenie Gilada Šalita a odkedy bol zobraný ako rukojemník pred 4 rokmi, je držaný na neznámom mieste v Gaze, kde nepožíva ani tie základné práva podľa akýchkoľvek humanitárnych štandardov a nie je to vôbec v súlade so ženevským dohovorom. A práve z tohto humanitárneho pohľadu my žiadame okamžité prepustenie Gilada Šalita, Minimálna požiadavka medzi tým je, aby Červený kríž a rodičia Gilada Šalita mohli do neho vstupovať s ním do kontaktu. Hodnota e, ľudského života nemôže byť nejakým prepočutá, je nevyčistiteľná táto hodnota. Čiže on by naozaj mal byť okamžite prepustený a to je to posolstvo, ktoré chceme, aby aj vysoká predstaviteľka baronka Eštanová tlmočila e, v Gaze počas nadchádzajúceho svojho stretnutia. Ďakujem pekne, kolegy Nesaj. A teraz máme kolegu Hadži Georgiu, 2,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Včera e, spolu s kolegami som sa zúčastnil stretnutia, na ktorom otec e, Gilada Šalita bol prítomný. A myslím si, že nie je možné, aby ktokoľvek nebol pohnutý, nie je možné, aby ľudia ostali nepohnutí tragédiou, ktorú musí s ktorou sa musí vysporiadavať eh, táto rodina a preto naše stanovisko je nasledovné, aby teda Gilad Shalit, izraelský vojak, ktorý bol unesený 25. júna 2006, eh, naozaj splňa podmienky eh, vojnového zajaca v súlade s 3. ženevským dohovorom a preto je nevyhnutné k nemu pristupovať humánnym spôsobom, je nutné umožniť mu e, mať kontakt s vonkajším svetom, takisto musí byť umožnené Červenému krížu navštíviť ho a rodina takisto by mala byť informovaná o jeho stave a mala by mať možnosť navštevovať ho. My dúfame, že Gila Chalit bude prepustený. Avšak, dámy a páni, e, bez toho, aby som nejakým spôsobom zmenšoval váhu toho, čo som povedal, e, myslím si, že by to bolo apolitické, apolitické z nášho pohľadu, keby sme sa domnievali, že je možné vnímať túto záležitosť oddelenie od faktu, že v izraelských väzeniach sedí mnoho palestinských e, väzňov. A to je tiež humanitárna záležitosť. E, možno dávame šalitom alebo pod, takýmto podobným prípadom nesprávnu nádej, falošnú nádej, keď takto o tom len uvažujeme. Samozrejme, my požadujeme jeho prepustenie, ale myslím si, že by bolo nesprávne, a dávali by sme nesprávnu nádej, falošnú, keby sme sa sústredili len na Gilada Šalita a keby sme sa domnievali, že takýmto unilaterálnym krokom, jednostranným by sme niečo dosiahli. Nemyslím si, že fakt, že je e, tu celý tucet 16-ročných palestinských väzňov, že by to nebolo momentálna záležitosť, samozrejme aj to je humanitárna záležitosť. A toto sú veci, ktoré sú úzko prepojené. Bolo spomínané, že Gila Čalid je väznený v diere v jaskyni a je to tak, ale Gaza, pásmo Gazy je vlastne samo o sebe veľkou čiernou dierou. Pol milióna palestínčanov, ktorí žijú vlastne v pásme Gazy, sú obeťami kolektívneho trestu. Tam nespomínam obrovské množstvo, 7200 väznených palestínčanov, mnohí z nich sú pod, ako 16 rokov, od 76. 1976. 750 tisíc palestínčanov e, bolo zadržaných, zatknutých. My požadujeme prepustenie Gilada Šalita, ale myslím si, že by sme boli naivní, keby sme sa domnievali, že je možné to dosiahnuť bez toho, aby to bolo vnímané v kontexte celkovej situácie v Palestíne. Dovolte mi povedať na záver, že jediná, e, jediný región, jediná oblasť, ktorá má ministra pre e, väzenia je Palestína a samozrejme chceme vyjadriť solidaritu smerom k rodine eh, Gilada Šalita a dúfam, že čoskoro sa to všetko vyrieši. Ďakujem pekne, pani Kim Nielsen, minúta a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Uznesenie, ktoré sa týka eh, prípadu Gilada Šalita, o ktorom dnes hovoríme, vychádza z mnohých predchádzajúcich uznesení, ktoré boli prijaté týmto parlamentom a ktoré sa týkajú situácie v oblasti ľudských práv na Blízkom východe Gilad Shalit už je zdržaný ako rukojemník od dlhej doby a musí byť prepustený čo najskôr. A všetci dúfame e, úprimne, že sa to podarí. Ala Amuri, mladý palestínčan, toho zadržiavajú tiež úrady od marca 2005 a je nevyhnutné takisto požadovať jeho prepustenie. Je väznený v Izraeli a musí byť prepustený v súlade s medzinárodným právom a s medzinárodným dohovorom o práve detí. Sú aj iní, ktorí sú väznení v rámci okupácie a ich e, prepustenie musí byť požadované takisto. Sú tam členovia e, Palestinského národného legislatívnej rady Mahrud Bahruty a on mal byť prepustený. Európska únia ďalej vyzýva k tomu, aby došlo k dodržiavaniu medzinárodného práva na Blízkom východe tá odpoveď e, nepríde nejak z nejakých vzájomných sú, vzájomného súperenia alebo vzájomného represí, alebo že to bude tak, ako napríklad to, to, ako to spravil líder Hamasu v Dubaji, to odsudzujeme naozaj, lebo takéto veci len stiažia prepustenie Gilada Šalita. Ďakujem pekne. Teraz si vypočujeme e, politické skupiny a ich predstaviteľov, pani Bašesku. Je to druhýkrát počas eh, predchádzajúcich dvoch týždňov, čo k vám hovorím v tejto veci Gilada Šalita. Viem, že naše spoločné snahy viedli k tomuto spoločnému uzneseniu. Prípad eh, pána Šalita eh, ukazuje náš záujem, záujem EÚ o humanitárnu situáciu v Gaze. Práva Gilada, pokiaľ ide o dohovor ženevský, by nemali vychádzať z konfliktu alebo byť odvíjane od konfliktu medzi Izraelom a Palestínou. A pán, e, teda otec e, Gilad Šalita spomínal opakovane, že oni nemajú nejaké politické zaangažovanie, politické zapojenie. Oni si nedobrovoľne zvolili takúto situáciu. Čiže ich netreba viniť. A my chceme, aby e, vedľa seba existovali dva spriateľné štáty bezpečnosti. A už asi tri roky sme vyrokovávali jeho oslobodenie. Máme veľmi kontroverzný návrh, ktorý hovorí o tom, že bude vymenených e, tisíc palestinských utečencov za jeho prepustenie. Ďakujem pekne. Kolegyňa Zenalová, minúta. Ďakujem pekne za slovo, drahí kolegovia. Prípad Gilada Šalita sa stal jedným zo symbolov nekonečného zúfalstva a frustrácie na Blízkom východe a to ako ľudí, ktorí tu žijú, ako je angažovaná medzinárodného spoločenstva. Gila Čalid je rukojemníkom s menom, ktorého pohnutý osud súčas, e, sledujeme s účasťou a s obavami. Ľudia na Blízkom východe sú takisto rukojemníkmi tohoto konfliktu bez konca, oko za oko, zub za zub. Alebo je aj nejaká iná nádej pre Gilada a všetkých ostatných trpiacich? Všetky normy medzinárodného práva nenahradia to, čo v tomto konflikte počúvame tak zúfalo málo, a to je apel na ľudskosť skúsiť opustiť geopolitický pohľad na svet, kde sa hrá s ľudskými kartami a osudmi. Cítiť sa do úlohy a do kože e, obetí a rodín a všetkých nevinne zadržaných a strádajúcich. Čo bráni prepusteniu Gilada Šalita a všetkých tých, o ktorej vine bez pochyby nerozhodol súd a takto pomôcť tým, ktorých súžiť v mieru. Kľúčom k nemu je dôvera, kompromis a odvaha obhájiť ho proti všetkým nezmieriteľným. Prosím, urobte prvý krok. Ďakujem. Ďakujem pekne kolegyni Zenalovej a teraz minúta a pol kolegyňa Aukenová. Ďakujem pekne. Naozaj je nevyhnutné, aby za tým menom bola aj tvár konkrétna, aby sme si to takto spojili. A tu ide o to ukázať to takým spôsobom empatickým, aby, aby to vyvolalo empatiu a preto pán Šárik dnes témou. Samozrejme chceme, aby sa mohla prejaviť tá spolúčasť aj súcit ostatných. Chceme, aby si to uvedomili, ako to môže byť. E, sú ďalšie tisícky, ktorí ako palestínčania sedia vo väzeniach a úplne, úplne neakceptovateľných podmienkach, ktoré zďaleka neodpo- nezodpovedajú medzinárodnému právu. A to je pre nich takisto hrozné a strašné ako pre Gilada Šalita a jeho rodinu. A my Spravíme všetko preto, a takto opakovane sa hovorí aj v tomto pléne, a robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme dosiahli to, že tento problém bude e, braný s plnou váhou. Nie je tu len jedno meno. Je to tisícky zatknutých, ktorí sa stávajú obeťami tohto konfliktu. Je dôležité, aby sme tu aj tie príčiny konfliktu vnímali aby sme vedeli, čo, na základe čoho vznikajú takéto utrpenia. Musíme to pochopiť. Ak nič nespravíme, tak potom nie len obsadenie gazy bude pokračovať, ale celá Palestína bude naďalej okupovaná a, tieto, a to, to riešenie, ktoré má vyústiť do dvoch samostatných štátov, nezávislých a ktoré si všetci, ako dúfam, želáme, tak sa nenaplní. A pre týchto ľudí sa potom teda nezačne normálny život. A preto sa teším, že sme sa dopracovali k spoločnému riešeniu a takisto dúfam, že aj pani Baronka Eštonová prispieje k tomu, že EÚ nebude stále len platiť a platiť a platiť, ale že sa konečne niečo udeje. Ďakujem pekne kolegyňa Alkenová. Teraz 2,5 minúty kolega Bontes. Pán predseda, júni 106. 2006 Gilad Šalit, izraelský izraelský seržant, seržant eh, bol eh, vlastne, izraelský desiatník eh, bol takto zatknutý a Hamas ho drží celý čas inkomunikádo, teda nemôže komunikovať s vonkajším svetom, je naozaj úplne odseknutý od sveta a dokonca ani Červený kríž nemá k nemu prístup. Prípad Gilada Šalita opäť ukazuje, že Izrael a Európa sú v rovnakej pozícii. Sme atakovaní barbarskými islamskými silami, ktoré e, sa zapájajú do bezhraničnej vojny proti západnej civilizácii. Izrael je na frontovej línii, ako na front, frontovej línii takéto vojny Izraeli a Európe každý jednotlivec má svoju váhu, ale z pohľadu teroristov eh, ľudský život nemá svoju cenu. Pretože Hamas chce od Izraela, aby za výmenu za Sašalita prepustili tisícky eh, väzňov, vrátane matiek teroristov. A pán Šalit ako vojnový väzeň by mal byť prepustený a je e, nehanebnosťou, že žiadajú ako protiváhu prepustenie svojich väzňov. Videli sme, čomu to viedlo v minulosti. Bolo to oslované ako víťazstvo medzi teroristami a ich lídrami a len to ďalej počiarklo toto, teda ten teror, ten element teroru a terorizmu. Nemôžeme im dovoliť, aby takýmto spôsobom e, reagovali a aby požadovali vlastne výmenu väzňov, pretože ďalšie E, takéto, tak až tak tomu sa môže udiať či už v Amsterdame alebo v Bruseli. Musíme tú situáciu obrátiť. Je to Hamas a nie Izrael, ktorý by mal zaplatiť za to, že zobrali ho ako rukojemníka, zobrali Gilada Šalita, Európana ako, ako rukojemníka a tá cena by mala byť nastavená tak vysoko, aby boli donútení ho prepustiť. My by sme mali úplne zakázať akékoľvek e, vycestovanie e, pre, alebo cestovanie po Európe alebo cez Európu pre Hamas, predstaviteľ Hamasu a to by malo platiť aj pre tých, e, ktorí sa nenachádzajú na týchto teritoriách. Als nächstes Herr Kollege Kelam für eine Minute. Pani Kelam, minúta. Pán Kelam, pardon. Tento mladý muž je v zajati už viac ako 1400 dní bez akékoľvek možnosti prístupu k kontaktu, e, či už len z zdravotníckej starostlivosti predstaviteľov Červeného kríža. To, na toto by sme sa mali dívať predovšetkým ako na ľudskú tragédiu. Ja podporujem to, že Európsky parlament sa týmto zaoberá, ako to povedal kolega, ktorý sa rozprával s otcom Gilada Šalida. Jeho prípad by nemal byť, teda malo by byť v záujme Hamasu, ak chcú legitimitu v mierovom procese, aby e, priniesli dôkaz ich dôveryhodnosti tým, že prepustia bezpodmienečne Gilada Šalita a nebudú sa v budúcnosti uchylovať k únosom. Ďakujem. Ďalej, pán Kačmárek, jedna minúta. Pán predseda, dámy a páni, uznesenie, o ktorom hovoríme, nie je politické. Nie sme tu preto, aby sme vyriešili e, blízkovýchodný konflikt. Ide tu o to, aby sme e, pomohli nevinnému človeku vrátiť sa k jeho rodine. Neviem, či si všetci uvedomíme, že už existuje organizácia, ktorá e, združuje ľudí, ktorí prišli o rodinných príslušníkov v tomto konflikte. Mali by sme sa snažiť, aby otec Gilada Šalita e, sa nezaradil e, do radov tých, ktorí prišli o svoje dieťa. Neveríme, že účel svetí prostriedky a kroky ktoré súvisia, alebo činy, ktoré súvisia s terorizmom, e, nemajú žiadne e, ospravedlnenie. Organizácie, e, ktoré chcú mať rešpekt, by nemali brať rukojemníkov. Ďakujem Pán, pánovi Kačmarkovi. A ďalej spontánna rozpráva. Pán Prida. To ja. Ehm, vreau să mă Ďakujem, pán predseda. Rád by som sa pridal k tým poslancom, ktorí požadujú okamžité prepustenie Gilada Šalita, či už to bolo včera alebo dnes. Takisto by som chcel vyjadriť súcit s jeho rodinou a obratiť sa na tých, ktorí sa pýtajú, prečo vlastne tu máme takéto uznesenie títo kolegovia asi zabudli na to, že už že čoskoro uplynú 4 roky, odkedy e, je väznený Gilačalit v brutálnych podmienkach, čo úplne čo porušuje všetky medzinárodné doho- dohovory, ako aj tretí ženevský dohovor o vojnových, zlo- vojnových zajacoch. Nikto si nevie predstaviť, aké utrpenie každý ďalší deň väznenia predstavuje pre Gilada Šalida a jeho rodinu. E, je to tým, že má európske občianstvo, musí byť považovaný za e, európsku obeď terorizmu. A to je veľmi prínos, príhodné v čase, keď e, si pripomíname všetky obete terorizmu. Pán Komeš, dve minúty. Pani Gomeš. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcela pozdravovať rodinu Gilada Šalida a e, podporujem ich snahu o jeho oslobodenie. Sme presvedčení, že tak ako zdôrazne Goldstoneho správa, štatút vojnových zajacov by mal byť priznaný e, všetkým zadržiavaným. E, či už je to Gilad Šali alebo palestínsky, palestínsky muži a ženy. Toto je cesta, ktorou sa v tomto regióne môže podariť dosiahnuť mier. A vyzývame pani Eštonovu, aby urobila všetko, čo bude v jej silách, aby dosiahla prepustenie Gilada Šalita a všetkých palestínskych vojnových viezňov predovšetkým tých, e, tých mladých ľudí, ktorí sú držaní v zajatí. Ďakujem, pani kolegyňa. Ďalej pán Čanecký, jedna minúta. Ďakujem, pán predseda. Prípad Gilada Šalita má aj e, istý e, osobný nádych, pretože je to tragédia mladého muža, e, ktorý je v rovnakom veku ako môj syn. Preto tragédia jeho rodiny sa ma veľmi dotýka. Táto tragédia má aj istý politický kontext. Vďaka tomu si môžeme uvedomiť, že e, čierno videnie E, celého problému a snaha zobrazovať e, celú problematiku čierno-bielo, e, kde sa zameriava, zvykne zameriavať len na palestínske obite, obete, toto by malo byť zmenené. A mali by sme silným hlasom sa postaviť za tohto izraelského mladého muža. Tí, ktorí strieľajú na eh, Izrael, by mali byť volaní za zodpovednosť za toto. Je mi veľmi ľúto, že už nemôžem dať viacej času. Teraz pani Korbula ešte jednu minútu. Viac nebude možné. Arvoisa puhemies, eh, kuten tiedämme tämän päätös... Ďakujem. Ako viete, dnešné uznesenie je veľmi citlivá otázka, ale je to jednoznačne eh, humanitárne uznesenie nie je to len politicky, politická otázka. Som eh, rada, že sa nám podarilo obhájiť si eh, eh, tento, toto uznesenie ako otázku humanitárneho práva a rešpekt voči ľudským právam. Ďakujem vám. Ďakujem pekne pani Korola a nakoniec bolo 7 pozmievacích návrhov predložených. Teraz bola uzavretá rozprava a hlasovanie bude po všetkých týchto diskusiách, po rozprávach. Pardon, opomenul som eh, omylom komisára Potočníka, ktorý uzavrie. Ďakujem, pán predseda, vážení poslanci. Prípad Gilada Šalida je Európsku, predstaví inštitúcie Európskej únie veľmi trápi. Komisárka Waldnerová ma vyzvala, aby sme aby už, už 5. júla 2006, menej ako dva týždne po jeho zadržaní, e, o, o tomto hovorili. E, pri rokovaní s Izraelom e, minulý rok Európska únia jednoznačne vyzvala tých, ktorí e, väznia pána e, Šalita, aby ho bez, e, bezpodmienečne prepustili. Preto naďalej trváme na, tomto, na tejto výzve a podľa nás je to v súlade s hodnotením viacerých humanitárnych organizácií, že podmienky jeho väznenia sú v protiklade s, s, s požiadavkami medzinárodného práva a vyzývame ich, aby umožnili delegátom Červeného kríža e, navštíviť ho. Všetky naše aktivity smerujú pre prepusteniu Gilada Šalida a vyjadrujeme nádej, že tieto snahy sa e, skončia úspešne. E, a ďakujem za jasné výzvy adresované mojej kolegyni Katrin Ashtonovej. Samozrejme, Myslíme aj na rodinu Gilada Šalita. Vieme, že jeho otec bol na pôde tohto parlamentu tento týždeň a ako som sa dozvedel, práve teraz je tu s nami. Chcem ho uistiť, chcem ho uistiť, že naše myšlienky a všetky naše snahy e, sú s ním a že dôsledky tohto dlhodobého konfliktu, konfliktu prežívame všetci. Ďakujem pekne, kolega Potočník, pán komisár. Teraz uzatváram rozpravu a ešte stále eh, je tu eh, sedem pozmeňovacích návrhov, o ktorých budeme hovoriť po skončení rozpráv. A ďalšou témou je stupňovanie násilia v Mexiku. Najskôr príspevky